z rozpravu o Guantaname, ktorá je naplánovaná na štvrtok popoludní. Chcel by som sa spýtať pána Salafranku, pán Salafranku či chce teraz hneď zaviať stanovisko. Ďakujem. Dnes ráno som tento bod mene mojej politickej skupiny predložil, aby sme rešpektovali dohodu z 18. apríla a aby bola rozprava teda v apríli aj v maji. Pani Podimata, ktorá predsedala plenárke, aby sme túto žiadosť predložili písomne. My sme to tak urobili a povedala, že rozhodnutie sa príjme dnes o 15. hodine. Ja by som preto rád chcel, pán predsedajúci, aký bude postup a kedy ukončíme konečne s touto záležitosťou, aby plénum mohlo konať v zmysle prijatých záväzkov a tak, ako sa vyjadrila dnes ráno v mene socialistovej kolegyňa Veronik de Kaiser, pretože predseda e, socialistskej skupiny prišiel s protinávrhom, ale plénum e, tento návrh schválil, takže objasnite nám, ako budeme postupovať, či sa to vysvetlí teraz o 15. alebo či podľa rokovacieho poriadku sa to bude riešiť zajtra. According to uh, the decision taken súlade s rozhodnutím, ktoré prijal predsedníctvo snemovne. Požiadov, o požiadavke sa bude hlasovať zajtra pred e, rozpravou, to znamená zajtra popoludne.